Kolegyne, kolegovia, prosím, posadajte si. Drahí priatelia, rád by som vás požiadal, aby ste sa čo najrychlejšie pousádzali. son media. Mm-hmm. Uh, Drahí priatelia, o minútu začnem, tak prosím, usadte sa všetci. Otvieram posiedzenie. No, otváram toto zasadnutie. Srdečne